Nasleduje spoločná rozpráva na tému finančných e, nástrojov. Budeme sa zaberať správami trhy s finančnými nástrojmi e, a e, trhy s finančnými nástrojmi, zneužívanie trhu a vykonanie transakcií s cennými papiermi. Slovo má pán Ferber. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia, je mi veľmi ľúto, že tu nemáme zastúbenú rádu. chcel som ju pochváliť za to, že v tak krátkom čase sa podarilo eh, urobiť ten potrebný eh, presun. No a teraz už by som rád začal s kritikou komisie. Keď sme v roku 2014, chcem to pripomenúť, v apríli 2014 tu v Európskom eh, parlamente prijali MIFID, boli sme toho názoru, že je to dôležitý pilier regulácie finančných trhov v Európe. Boli sme veľmi hrdí Mohli sme to e, e, spomenúť ako úspech pred e, voličmi, pred voľbami do Európskeho parlamentu. A je teda škoda, že dnes musíme diskutovať o predlžení lehoty v tejto súvislosti o ďalší rok preto, že práve dohľadný orgán nebol schopný zabezpečiť poslednú infraštruktúru a ani delegované e, akty nedodržali ten e, časový plán, na ktorom sme sa dohodli v roku 2014. Ešte raz by som chcel e, konštatovať, že ak sme mali nejakú dôležitú úlohu v minulom volebnom období, tak tým bola otázka finančných trhov, stabilizácia situácie zabezpečenie, aby sme neregulované oblasti regulovali, zabezpečili, eh, že to, kde sa eh, postupuje špekulatívne, aby eh, sme tam situáciu popísali a zregulovali a to. Od 3. januára 2018 by to malo vstúpiť do platnosti a to je polutovania hodné. Chcem ešte hovoriť eh, o niečom a obraciam sa na eh, radu. Radia parlamentu sa za krátky čas podarilo pri odložení identifikovať tie body, ktoré pôvodne rada ani nenavrhovala a spravili sme niečo, čo sa doteraz v Európe neudialo a síce, že všetky problémy, ktoré sme skonštatovali pri implementácii, sme napravili. To chcem zdôrazniť. Európsky zákonodárca pri každom nariadení, pri každej smernici e, nemôže mať e, jasno vo všetkých eventuálnych problémov, a preto e, sa uskutočňujú isté opravy. Následne nám sa to podarilo preto, lebo na strane parlamentu, a tu sa chcem poďakovať všetkým, e, ktorí ako tieňoví spravodajci na skupinách pracovali, teda, že sa Európsky parlament mohol zamerať na tie e, hlavné veci, ktoré treba ešte opraviť. A rada mala potrebnú flexibilitu pri prístupe a teda za veľmi krátky čas e, sa, sme sa vedeli dohodnúť, parlament a rada. Takže sme sa po, pokúsili tie problémy, ktoré vyvstali, <clears throat> následne opraviť tak aby nemuseli figurovať v nejakej ďalšej legislatíve. Dúfam, že to bude slúžiť aj ako príklad do budúcnosti. Jednoducho následne treba isté úpravy uskutočňovať a potom ide o to, aby to všetko išlo čo najrychlejšie. Ja chcem, aby komisia vypracovala potrebné regulačné normy, aby trhy vedeli, čo majú očakávať, tak aby systémy mohli byť uplatňované a upravované. Chceme stabilné finančné trhy, trhy, ktoré e, majú dôveru investorov a ktoré e, zabránia excesom z minulosti. To je naša spoločná úloha a na to by sme sa mali spoločne zamerať. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Teraz pán komisár Hill, máte slovo. Mr. President, thank you. Uh, Vážený pán predseda, ďakujem. Som veľmi rád, že mám príležitosť hovoriť o týchto pozmeňujúcich návrhoch k MIFID 2. Ehm, odviedlo sa veľa práce na pôde Európskeho parlamentu, ale aj v Rade, tak aby sme sa dohodli pred júlou. júlom. Chcem sa poďakovať pánovi Ferberovi a aj tieňovým spravodajcom, pretože e, zachovali elán a pracovali efektívne. Súhlasím s tým, čo povedal pán Ferber a síce, že tento balík je kľúčom alebo jadrom našej finančnej reformy, zvýši sa transparentnosť trhov a e, zlepší sa nad nimi dohľad. Je to reakcia na e, dohodu G20 v Pittsburghu, tak aby trhy s komoditami a derivátmi z týchto komodít boli e, stabilnejšie a odolnejšie a ide samozrejme aj o to e, posilniť ochranu investorov a to nie iba tým, že im poskytneme e, všetky potrebné informácie, ale aj tým, že sa zavedú prísnejšie pravidlá e, zamerané na boj proti konfliktu záujmov. Toto je cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a na to potrebujeme uplatňovať riadne túto legislatívu, tak aby bola vytvorená právna istota, aby neboli narúšané trhy a aby e, sa pomáhalo podnikom a išli investície do veľkej ekonomiky. Vždy to bude ambiciozná reforma, pretože ide o obrovské objemy dát e, od 15, a ide o zhruba 15 miliónov finančných nástrojov. Ide teda o obrovskú výzvu a veľmi komplexný e, informatický systém, tak je jasné, že treba na to viac času a to sme už skonštatovali. Ide o to nepodkopať nový rámec a uistiť sa, že bude e, fungovať správne, keď sa spustí. Takže je e, správne, že sme navrhli e, dlhšiu lehodu pre MIFID 2 o rok až do januára 2018 a ja sa chcem poďakovať tak parlamentu, ako aj výboru EKON za to, že súhlasili s niečím, čo vlastne e, diktoval zdravý rozum. Tak ako pán Ferber a ja som rád, že sme sa vyhli e, otváraniu e, kľúčových aspektov tohto balíka, o ktorých sa hovorilo pred dvoma rokmi, ale sú isté technické úpravy, v tomto balíku, ktoré zlepšujú e, kvalitu pravidel. Ďalšie vyjasnenie rozsahu e, požiadavek na transparentnosť v kontexte balíkov, to už povedala aj ESMA pri predkladaní ITS. Myslím, že tu sme dosiahli rovnováhu, e, čiže transparentnosť pred obchodovaním sa bude naďalej uplatňovať, keď to bude potrebné, bez zbytočných E, prekážok, čo je správne. Potom SFT, tie budú vyňaté z požiadavek transparentnosti. SFT e, neprispievajú k cenotvorbe a e, budú predmetom budúcej regulácie, čiže zvýšená transparentnosť tejto oblasti by vytvorila novú, novú záťaž, ale nepriniesla až také výhody. Potom E, výnimka pre e, obchodovanie na vlastný účet. Nefinančné e, podniky nebudú spadať do rozsahu pôsobnosti MIFID 2 a teda nebudú sa uplatňovať tie isté kapitálové požiadavky. Teraz ide o to, aby prešlo čo najviac z MIFID 2 v júni a ja úplne súhlasím s pánom Ferberom, že musíme zachovať elán Ehm, ESMU sme požiadali, a sme požiadali o to, aby sa na viaceré oblasti ešte raz e, zamerala. Poukázal na to Európsky parlament. Takže celkovo si myslím, že tieto opatrenia by z MIFID 2 mali spraviť niečo efektívnejšie. Členské krajiny budú musieť e, transponovať e, zodpovedne obsah do tretieho Eh, júla 2017 a od januára 2018 tomu budú podliehať aj eh, podniky. Myslím, že je to rozumný eh, postup, tak aby táto legislatíva bola hladko uplatňovaná, aby bola vyššia transparentnosť, lepšia ochrana spotrebiteľov a taktiež vyššia účinnosť trhov v Európe. Ďakujem za pozornosť. Grazie, komisario Hill. Ďakujem, komisár Hill. Teraz ideme k rečníkom v mene frakcií. Pán Karas v mene EPP. Pán predseda, pán komisár, pán spravodajca, dámy a páni. My nielen, že chceme, ale nutne potrebujeme stabilné finančné trhy a e, to e, bolo e, vyjadrené, pretože stabilné finančné trhy sú predpokladom pre znova získanie dôvery vo finančné trhy prostredníctvom verejnosti a našich zákazníkov. A predpoklady pre stabilné finančné trhy je regulácia tam, kde je nutná, viac transparentnosti a kontroly. Pri uh, novej úprave MIFID, e, MIFID e, bola centrálnym motivom Európskeho parlamentu ochrana e, investorov, kladateľov a uh, zvýšená ochrana uh, v, uh, kladateľov investorov môže byť zabezpečená len, keď budú preto prijaté technické podmienky. A preto tieto technické um, podmienky, predpoklady uh, neexistovali a spravodajca na to upozornil, že na jednej strane je tam uh, medzera v dohľade a na druhej strane strane e, komisia e, pri Eh, svojom návrhu delegovaných eh, aktov eh, Neurobil dostatok práce a tam parlament využil tento čas, toto obdobie, ktoré nastalo potom a počas toho kolega na to upozornil a za tomu treba sa poďakovať, že využil tento následný čas z radov, aby tie problémy v plnení zdôraznila. Hoci sme mali tento čas k dispozícii, hoci tieto problémy v plnení boli teraz teraz napravené a e, tým pádom e, sa e, tieto zákony a predpisy zlepšili. Potrebujeme predlženie, keď sa mám futbalovo vyjadriť, aby sme mohli ďalej pracovať a aj v tom predlženom čase sú tie lehoty tesné a tie podrobnosti, ktoré sa dejú vo Francúzsku ukazuje na to, že e, je treba, aby komisia a podniky využili ten predlžený čas a e, vylepšený návrh, aby e, sme od 3. januáru 2018 mali konečne lepší, stabilnejší finančný trh. Karas, there is a blue card for you. Pán Karas, je na vás modrá karta. Pán Karas, e, je tu na vás modrá karta, chcete ju odpovedať? Mr. Zani, you have the floor. Pán Zani, máte slovo. Ďakujem za možnosť prehovoriť a ďakujem aj za ochotu odpovedať na moju otázku. Súhlasíme v tom, že je potrebné mať pravidlá, ktoré budú transparentné. Podľa vás, čo môže urobiť Európska únia, keď, niektoré, keď Národná banka niektorej e, z členských krajín nebude brať do úvahy e, takéto zásady a nebude, povedzme, vykonávať patričný dohľad. Napríklad toto je aj situácia v Maďarsku, kde e, zrazu z maďarského trhu zmizla miliarda eur. Ďakujem. Pán Karac, nech sa páči. Pán predseda, ako viete, emisné banky sú nezávislé, majú všetky tieto emisné banky ako kontrolorov národné parlamenty aj národnú verejnosť. A mm, spolu s Európskou úniou je to aj Európsky parlament. A ak vzniknú problémy, tak potom sa verejne diskutujú a v rámci e, zákonných možností a pôsobnosti sa opravujú, napravujú. Prima di dare la parola all'onorevole Dodds, vi devo informare che il dibattito dovrà concludersi. Než dám eh, slovo pánovi Dodsovi, chcem vás informovať, že rozprava sa musí skončiť do 12.30, pretože potom začne hlasovanie. Takže všetkých vás žiadam, aby ste rešpektovali rečnícke časy. A ináč už nebudú žiadne modré karty, ani spontánna rozpráva. Keď aj teraz za SAD má slovo pán Pani Vážení kolegovia, zo všetkých eh, legislatívnych predpisov, ktoré boli zvedené do roku 2008 a finančnej krízy, zmernica o finančných nástrojoch a trhoch eh, a nariadenia eh, je najrozsiahlejšia, najdôležitejšia a ako povedal kolega, tieto zákonodárne predpisy sú veľmi ambiciozne čo do rozsahu predmetu a chcú transparentne trhy a poskytnúť lepšie ochrany spotrebiteľom a tiež zregulovať metódy uh, vysokofrekvenčného obchodovania a eh, tieto metódy žiaľ neboli k dispozícii pred finančnou krízou a eh, kvôli tomu v celej Európe občania za to zaplatili. A z časti vďaka tomuto rozsahu ambícií je ťažké, aby um, orgán pre e, dohľad nad trhmi a ceny papiermi e, pripravil všetky e, potrebné náležitosti, aby sa to splnilo 3. januára 2018. Toto je sklamením a bez pochyby bolo lepšie, keby parlament bol upozornený na tento problém oveľa skôr, ako sme boli. Ale zároveň pri tom novom režime a rozsahu je kľúčové, aby sme to urobili správne a preto navrhujem odložiť uplatnenie toho nového režimu od 12 mesiacov, no nechcem, no, chcem zopakovať, že to nie je výzva pre ESMA alebo Európsku komisiu alebo um, finančné služby, aby si vydýchli a nič nerobili. Povedali nám, že 12 mesiacov je minimálny odklad, ktorý je potrebný a v takom prípade každý jeden eh, deň sa musí využiť, aby sme boli pripravení na mm, nové spustenie 3. januára 2018 aby sme to absolútne jasne povedali, nebude už ďalšie predlženie lehoty. Chcem sa poďakovať e, Markusovi Ferberovi a všetkým tenevým spravodajcom e, v tejto téme, ktorí pracovali na tom spolu. A vďaka tomu sme mohli vyslať z tohto parlamentu jasné posolstvo, čo presne očakávame od ESMA a od komisie počas e, tejto predlženej lehoty 12 mesiacov. Poprvé očakávame pravidel na aktualizované informácie a spravy o pokroku a chcem vedieť, ako sa toto sa predlžená lehota využila na to, aby zabezpečili, že 3. januára 2018 e, sa to začne naplno uplatňovať. A poďalšie e, chceme e, e, vyriešiť a zohľadniť obavy, ktoré vznikli z druhého naredenia a za posledné roky vieme, v čom tieto obavy spočívajú. Ak nebude možné ich zohľadniť v týchto konečných zákonodárnych návrhoch, tak máme právo ich odmietnúť. Pre mňa je najdôležitejšie v tomto rámci riešiť deriváty komodit a je nepriateľné, aby špekulanti a finančné trhy dokázali tak manipulovať neregulované trhy, aby e, zvýšili ceny e, potravín pre obchodníkov alebo e, poškodili záujmy pestovateľov. MIFID zabezpečuje, že vďaka regulácii sa to zastaví a je to v sekundárnej legislatíve, kde sa budú určovať limity. Opäť hovorím, že ja chcem, aby tie limity boli čo najnižšie a najprísnejšie, hlavne pre tie najlikvidnejšie trhy pôvodné návrhy ESMA neboli dosť dobré a s radosťou vidím, že komisia ich poslala späť. No a komisia nezohľadnila všetky obavy parlamentu a budeme zblízka sledovať, aby sme videli, či to zabezpečili keď e, príde čas na prijatie alebo odmietnutie a e, my e, vyzývame S a komisiu, aby oni nás počúvali, čo sa týka našich obáv k druhotnej legislatíve all'onorevole Ozok a nome del gruppo dei conservatori e riformisti europei. Mene ECR Group. Pán predseda, cieľom tohto návrhu e, e, je e, predlženie termínu vstup do platnosti smernice na eh, január 2017 eh, o 12 mesiacov, teda eh, na 3. január 2018, vzhľadom na zložitosť údajov, ktoré sa musia zbierať na základe tohto naredenia aj spracovať a tiež pre zabezpečenie potrebnej technickej infraštruktúry a tiež zabezpečenie záujmov a realizácii záväzkov členskými štátmi je potrebné predlžiť túto lehotu o 12 mesiacov. Proces nasadzovania infraštruktúry predstavuje 5 e, etáp, e, podnikateľské e, požiadavky, špecifikácie a právna situácia bude známa do januára tohto, do júla tohto roku a je treba pre zabezpečenie tohto systému predlžiť tú lehotu. A nome del gruppo e Ďakujem. V mene ALDE dávam slovo pani Van Nieuwenhuizen. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovolte mi, že začnem tým, že poďakujem spravdajcovi, pánovi Feberovi, za veľmi pozitívnu a konstruktívnu <clears throat> správu a vzhľadom na to, že nás čakajú ešte dosť náročné e, diskusie. E, je to ale veľmi pozitívne z hľadiska výhliadok pre finančný trh. Dôležité je nájsť tú správnu vyváženosť, rovnováhu. A samozrejme, že e, sa pože, pože, očakáva väčší rast a samotný finančný sektor sa očakáva, že prispieje význačnou mierou. Je jasné, že kolieska treba namazať, aby dobre fungovali. A ako nakoniec v mene komisie sa vyjadril aj pán Timmermans. Vieme, že MIFID 2 je veľmi komplikovaný materiál, a my musíme konať v záujme občanov i podnikateľov. Preto je potrebné, aby boli k dispozícii kvalitné informácie o finančných produktoch a o investíciách. A nakoniec, aby aj investori sa mohli rozhodovať na základe kvalitných informácií. A ide o to, aby sa minimalizovali aj odklady a potrebujeme pravidlá, ktoré budú v praxi použiteľné. Niečo, čo bude vzbudzovať určité obranné mechanizmy na druhej strane. Znamená to, že keď už máme nejaký čas navyše, treba ho čo najlepšie využiť a ako už bolo povedané, tento čas navyše musíme využiť tak, aby sme zabehli e, proste veci, ktoré budú fungovať. Napríklad aspekt tzv. výskumu čo všetko to obsahuje. Nesmieme zabúdať, že tiež musíme jasne zadefinovať výskum. A sú tu proste veci zásadného významu, ktoré musíme pretraktovať a musíme poskytovať relevantné informácie. Teda e, neposkytovať informácie o transakciách, ktoré nakoniec sa nikdy neuskutočnia. Nie, nie všetko to, čo sa dá merať, je hodnotné a nie všetko, čo je hodnotné, sa dá merať. To, toto už naznačoval Einstein. Takže treba konať uvážene a rozumne. Musíme hovoriť aj s organizáciami pre ochranu spotrebiteľov, ale aj s investormi a musíme vypracovať také pravidlá, ktoré budú v praxi kvalitne, prakticky použiteľné aby tento sektor nebol príliš zaťažovaný vzhľadom na e, nejaké nadbytočné administratívne povinnosti. Ďakujem. Za skupinu GUE NGL má slovo pán Demas. Pán predseda, krátko poviem, že od vypuknutia finančnej krízy e, stále 10 rokov ešte e, nie sú správne nasadené pravidlá pre finančné trhy a e, e, frakcie e, predložili také zmeny, ktoré e, zlepšia e, MIFID a hlavne pri špekuláciách s derivátmi surovín e, boli e, na e, mnohé protesty parlamentu voči sme komisii ešte e, neboli e, zohľadené e, tieto a zosúladené so stanoviskom predchádzajúceho parlamentu a e, preto je stále ešte možné prostredníctvom e, tretich strán e, celý objem trhu e, kontrolovať a e, tým padáme za USA pre tieto limity a je to kapitálový trh v Európe už zaklada podmienky pre ďalšiu krízu. V nome del Gruppo Verde Alleanza Libera Europea la parola a Filip. mene zelených. Ďakujem, pán predseda. 9 rokov uplynulo od začiatku finančnej krízy. A dnes menovitá hodnota finančných trhov každý deň predstavuje 10 násobok reálnej ekonomiky, čiže sa špekuluje v takejto miere. Tieto činnosti sú zbytočné a škodlivé, to asi ani netreba hovoriť, hlavne pre reálnu ekonomiku. Ako povedal predrečník, každý deň sa špekuluje e, vo vzťahu s potravinami a surovinami. Je nepredstaviteľné, že text schválený vo februári 2014, ktorý sa mal, začal uplatňovať od začiatku 2017, o tri roky neskôr, ešte stále e, nemôže byť uplatňovaný o pol roka. Komisia príde 18 mesiacov po schválení dokumentu so žiadosťou o odloženie o rok. E, svedčí to o nepripravenosti a o veľmi komplexnom dokumente a e, komplexnosť e, väčšinou skrýva laxnosť jednoduchá legislatíva je väčšinou prísnejšia ako veľmi komplexná legislatíva. Preto e, sa žiada o e, ročný odklad. Keby išlo iba o to, mohli by sme mohli povedať v poriadku, neboli veľmi profesionálni, dobre, tak dajme im o rok viac, ale ten rok naviac, to je o rok viac špekulo- špekulácií, hlavne vo vzťahu s potravinami. Ale nejde iba o to, ako náhodou táto dodatočná lehota e, má byť príležitosťou na e, zapracovanie ďalších výnimiek, ktoré ešte znížia transparentnosť finančných trhov. Takže inak povedané, e, zavedením týchto výnimiek potvrdzujeme to podozrenie, že tá dlhšia lehota má podkopať už aj tak málo ambiciózny dokument, takže my budeme proti tomuto predlženiu. Keby išlo iba o predlženie, tak by sme e, chtiac nechtiac hlasovali za, ale e, kvôli tomu, čo sa za tým skrýva, nemôžeme odhlasovať predlženie. Ďakujem. Peri, peri grup Europa della Libertà e della Democrazia Diretta la parola all'onorevole. Za EFDD pán Bále. Ďakujem za slovo, pán predseda. Neviem, ja pochopiť, že je to ozaj veľmi náročné regulovať finančný trh, ale celý čas, čo venujeme tomuto pozornosť, sa stretávame s niečím, čo občania postradajú. A to už bolo spomínané, pán Lambert to spomínal. Je to niečo, čo nás zaťažuje od finančnej krízy a dolieha to aj na prax. Na jednej strane poukazujeme na vzťahy medzi bankovým sektorom a reálnou ekonomikou. E, treba v tomto zmysle e, venovať pozornosť aj na to, na čo poukázal pán Juncker. Aké sú záujmy bank oproti tomu, aké sú záujmy občanov. A v podstate dochádza k tomu, že sa vnášajú len ďalšie výnimky, ako povedal predstaviteľ zelených. A nakoniec je to všetko na úkor transparentnosti, o ktorú sa tu usilujeme. Napríklad aj pokiaľ ide o deriváty a ďalšie finančné nástroje. A ďalšie finančné transakcie. Banky samozrejme sú systémové organizácie a ak nebudú k dispozícii banky, tak budú občania klopať na dvere vlády a to všetko dopadne opäť na plecia daňových poplatníkov. Myslím, že takýto prístroj, prí, prístup by bol dosť nezodpovedný. Preto musíme byť veľmi tvrdí voči bankám a pokiaľ ide o finančné predpisy predovšetkým. Isté, bude to náročné. Za ENF pani Kapel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár Hill. Dnes sa zhodneme na tom, že reforma trhu s finančnými nástrojmi má byť eh, odložená o rok ja sa stotožňujem s kritikami, nemal by, nemal by to byť nejaký biankošek ani pre komisiu, ani pre ESMU. Faktom však je, že ani kontrolné úrady, ani e, finančné odvetvie e, nebude ani o rok, nebudú ani o rok pripravené, pretože je to príliš komplexné. Takže všetky závery z krízy nebudú e, zohľadnené, takže má sa zvýšiť transparentnosť prostredníctvom e, MIFIDu, zvýšiť ochranu investorov, na to sú tu e, prísnejšie pravidlá pri výkazníctve a taktiež sa to týka odvetvia so surovinami, pretože by mali byť v budúcnosti vnímané ako finančné nástroje a budú tu rovnaké kapitálové požiadavky. Potom e, podiel špekulatívnych akcií a taktiež test podielu trhu. E, to sú, e, to je vlastne, to sú dva piliere. Obchodníci so súrovinami však nie sú, e, s komoditami nie sú žiadne banky, takže tu sa to musí ešte upraviť, musí sa nájsť nejaká regulácia, pretože pri komoditách by mohlo dôjsť aj k závažnejším finančným problémom. Pán Fontulic, ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím, že mnohí budú súhlasiť, že ako aj pri iných trhoch, aj pri finančných trhoch môžeme povedať, že je tu potrebná regulácia. Členské štáty v Európskej únii musia poskytnúť príslušné garancie v najlepšom záujme všetkých zainteresovaných. ak sú nejaké medzery e, v predpisoch, tak samozrejme treba tieto napraviť. E, vieme, že takéto medzery e, v legislatíve vedú nieraz aj k zvyšovaniu nezamestnanosti a toto tiež treba riešiť. Treba riešiť problémy našich občanov, aby mali dostatok prostriedkov na živobytie. Vieme, že sa potýkame s veľkými problémami bežných občanov a preto treba aj tú intervenciu presne zacieliť. Preto majú v tomto zmysle veľký význam investory. Ľudia v Európe od nás chcú, aby sme riešili ich problémy e, so živobytím a toto je dôležité. Je to, aby sme konali v najlepšom záujme väčšiny občanov. Pán Kirtos, ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím, že je nesmierne dôležité poskytnúť toto oddialenie, ale je tu aj ďalší problém. Ten je v tom, že nedržíme krok s tempom rozvoja. Finančná kríza v roku 2008 dopadla na plecia Európy ozaj veľmi tvrdo. Má dôsledky sociálne i politické a priviedla aj ku zmenám alebo nastali zmeny teda aj v spôsobe myslenia. A to sa odráža aj v Európskom parlamente. Preto je tu potreba hľadať patričné garancie, aby sme znova nedošli do situácie, kedy nastane ďalšia kríza finančná, úverová a tak ďalej. Musíme sledovať aj situáciu v Číne, ale aj na juhu únie. Banky majú problémy s negatívnou úrokovou sadzbou. A sú tu aj problémy, ktoré majú svoje korene v USA alebo v Veľkej Británii. Tam sú veľké finančné centrá, ktoré majú vplyv aj na politický vývoj. Takže hm, hľadá sa aj určitá ochrana, ktorá má prechodný charakter a odvíja sa od súčasného status quo. Ďakujem. Ďalší Aha, pardon, modrá karta. No bohužiaľ nemôžeme povoliť modrú kartu, lebo už meškáme. A o pol jednej sa začne hlasovanie. Takže je mi ľúto, už nemôžem povoliť žiadnu modrú kartu. Slovo má pán Gualtieri. Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem e, práve za to, že to hlasovanie bude úspešným završením celého procesu. E, MIFID aj MIFIR sú základnými piliermi v tejto sfére. A preto je dôležité dosiahnuť dohodu, aby sme zaistili stabilitu pre tých, ktorí fungujú na trhu, ale aj pre príslušné orgány a pre členské štáty. E, e, to, čo navrhuje komisia, že by sme troška odložili celý legislatívny balík o jeden rok, no myslím, že to práve prevádzkovateľom v praxi umožní vytvoriť e, aj e, lepšie podmienky v praxi a nakoniec aj parlament sa bude môcť viac zaangažovať a hĺbšie zaangažovať do samotného procesu. Vďaka iniciatíve parlamentu a vďaka iniciatíve spravodajcu e, táto, tento krok, táto opatrenie rýchle umožní vylepšiť text, bude koherentnejší a z hľadiska implementácie legislatívy to bude mať veľmi pozitívny dopad na celý rámec. Čiže e, by som bol, keby sa text e, skôr prečítal. To by som adresoval pánovi Lambertovi. A myslím, že bude potrebné zdôrazniť aj to, že finančné operácie medzi cenými z hľadiska cených papierov sú už vlastne v legislatíve pokryté. Pravidlá MIFIDu e, predstavujú kľúčové aspekty harmonizácie finančných trhov a vytvárajú jednotné pravidlá, ktoré budú potrebné pre jednotný trh e, pri investičných službách v EÚ. Je to dôležité aj pri kapitálových investíciách a preto je dôležité, aby na, aj na tejto úrovni a tej druhej úrovni legislatívy sa e, tá legislatíva pripravila čím skôr. Pán Messerschmidt. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Súčasný návrh e, nie je potrebným zásahom do e, investičných trhov a podľa toho sa zachováme. Myslíme si, že je potrebné obmedziť vysokofrekvenčné obchodovanie, pretože to spôsobilo veľké narušenia. Musíme taktiež obmedziť tento obchod s komoditnými derivátmi. Pôvodne to malo byť prospešné pre farmárov, ale odtedy sa z toho stala obrovská bublina, ktorá zvyšuje ceny potravín s obrovskými dôsledkami, hlavne v rozvojovom svete. Ehm, možno, že je dobré, že konáme, aj keď trošku neskoro, a teda budeme mať férovejší finančný trh a dobre fungujúci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem teraz pán Matias. Pani Matias, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Už e, skoro 10 rokov uplynulo od začiatku finančnej krízy a myslím, že je na čase, aby sme uh, prestali len rozprávať. Rozpráva s komisárom je opodstatnená, ale finančná špekulácia pokračuje skoro v nezmenenej podobe. Nič sa až tak nezmenilo v uplynulých desiatich rokoch. 15 miliónov finančných nástrojov existuje, je to veľmi komplikované, preto treba regulovať, ale e, po, používajú sa tu akési 2 metre. E, e, občania nespôsobili finančnú krízu, ale platia za ňu a pre finančné inštitúcie sa nič nezmenilo, žiadne účinné sankcie, takže teraz potrebujeme dobrú, efektívnu reguláciu. Nemôžeme takto pokračovať, potrebujeme viac demokracie a aj viac regulácie. Pán Bej, smernica MIFID má zabrániť bankám predávať čokoľvek e, komukoľvek, teda vysoko e, rizikové aktíve zle informovaným zraniteľným klientom. Správa, o ktorej budeme hlasovať, má odložiť uplatňovanie tejto smernice e, o rok, 10 rokov po kríze finančnej kríze, takže sa ďalej bude zneužívať e, dôveryhodnosť občanov. E, ESMA buď nie je kompetentná na e, vypracovanie serióznej regulácie, alebo veľké medzinárodné banky majú mať ešte viac času a využívať súčasné, medzery súčasnej regulácie naslubovali sa hory doly a teraz sa to nedá splniť. Komisia nemôže bojovať proti správaniu veľkých bank tým, že bude mať iba e, veľké prehlásenia. Treba stanoviť lepší rámec, pevnejší rámec pre špekulatívnu, e, špekulatívne finančníctvo. Ďakujem teraz pán Tomk. Pani Tomk. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja e, lutujem, že sa e, smernica nezačne uplatňovať tak, ako sa plánovalo, ale súhlasím s tým, čo tu už odznelo. Keď sa zvýši ochrana spotrebiteľov, tak potom sa môžeme postaviť za tento odklad. E, finančná kríza nás mnohému naučila mnoho slabín sa e, odhalilo v ekonomickej oblasti. Ehm, musíme tieto nedostatky odstrániť, ale aj obchodné prekážky musia byť odstránené, tak aby sa bojovalo proti neserióznym obchodným praktikám. Preto musia byť účinnejšie finančné trhy a lepšia ochrana spotrebiteľov. Potrebujeme lepšie obchodné štruktúry, a taktiež lepšie kontroly. A to všetko v záujme vyššej ochrany spotrebiteľov. ESMA musí vytvoriť dátový systém, ktorý transparentnosť zvýši. A preto môžem skonštatovať, že tie zmeny môžu a musia byť podporené. Ďakujem. Teraz e, pani Žil. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený prítomný, je dôležité, aby parlament a rada našli kompromis pri tejto smernice. MIFID 2 e, je súčasťou nariadenia o finančných službách Treba reformy po finančnej kríze, ide o to ochrániť investorov, zvýšiť transparentnosť a bojovať proti špekulácii. A to je dôvod, prečo sme zaviedli nové pravidla. Ale je polutovania hodné, že otázky ohľadne IT infraštruktúry sú dôvodom na odklad o rok Môžem sa pripojiť k predrečníkom a síce, že komisia by to nemala vnímať ako biankošek. Očakávam jasné pravidelné správy o pokroku vo svetle nového dátumy, dátumu január 2018 a bolo by veľmi zle, keby sme do roku 2018 neboli pripravení. Ďalší odklad už nebudeme tolerovať. Takže potrebujeme vidieť pokrok a zohľadňovať to, čo tu parlament povedal, hlavne nový režim pri obchodovaní s komoditnými derivátmi. Finanční obchodníci s takýmito derivátmi by nemali e, zvyšovať ceny, čo má dopad na e, obyčajných ľudí aj v celej EÚ. A komisia by mala e, doladiť e, úroveň 2 a nepodkopať ambície, na ktorých sme sa dohodli v kontexte úrovne 1. Ďakujem pekne teraz pán Kelly. Ďakujem pekne za slovo. E, súhlasím s tým, čo povedal komisár Hill, a síce, že by sa to malo odložiť do 3. januára 2018. Bolo by totiž to veľa lepšie e, urobiť veci správne a nie zle a skoršie. Ekonomická situácia sa v Európe zlepšuje, takže ja vítam myšlienku lepšie regulovaného a fungujúceho trhu, finančného trhu v EÚ. Tento trh je dôležitý pre skutočnú ekonomiku, pre rast ale tieto trhy musia byť dobre regulované, pretože inak by to malo veľmi zlý dopad na ekonomiku. Vítam eh, hlavne eh, to, čo sa týka lepšej ochrany investorov, boja proti konfliktu záujmov a vyššej transparentnosti. A takže uh, už teda to malo byť dávno, ale uh, hlavne, že sa k tomu pristúpi. Je to spôsob, ako bojovať proti nekalým postupom a taktiež zakročo, zakročiť proti e, sprostredkovateľom, ktorí by využívali menej skúsených investorov. Takže táto legislatíva určite bude veľkou súčasťou stabilizácie našej ekonomiky v nadchádzajúcich rokoch. Pomôže nám to eh, bojovať proti špekulatívnym bublinám a teda tomu, aby sme sa vrátili k recesii. Vítam všetky opatrenia, ktoré sa navrhujú. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Sant. Ďakujem, pán predsedajúci. Dokument, o ktorom hovoríme, sa týka komplexných regulácií z posledných dvoch rokov. Má to byť príležitosť eh, porozmýšľať nad trhmi s finančnými službami, hlavne od LuxLeaks a mm, škandálu eh, Panama Papers sa tieto trhy spájajú s daňovými únikmi, a tak ďalej. A teda aj e, s daňovými e, rajami. Nie je to úplná pravda. E, globalizovaný ekonomický systém, v ktorom žijeme, aj Európa potrebujú silné finančné služby, tak aby sa vhodne využívali zdroje. To treba často opakovať. Tu teda ide o nové metódy, ktoré by mali prispôsobiť tieto služby súčasnému svetu, ale potrebujeme sa ubezpečiť, že osvedčené postupy budú zadefinované profesionálnym e, správaním a e, vysokou etikou. A zatiaľ e, túto istotu nemáme. Ďakujem teraz pán Kocolino. Mať predlženie do januára 2018, aby sme umožnili zavedenie lepšej, transparentnejšej infraštruktúry národnými príslušnými orgánmi, no musíme byť v budúcnosti viac obozretní. Ak máme e, reformy tohto rozsahu bez toho, aby sme im určili dôveryhodné časové harmonogramy, tak je to hamba, ak e, nemáme e, nástroje, aby sme zabezpečili vhodné prechodné obdobie, napríklad tým, aby sme mala potrebné finančné zdroje. Potrebujeme pomôcť investorom, sporiteľom aj spotrebiteľom a musíme bojovať za to, aby finančné trhy boli transparentnejšie a tento boj e, robiť dôveryhodnejšie. Nemôžeme určovať e, ambiciozne ciele pre legislatívu a potom e, len zaostávať. Musíme zabezpečiť, že nepremrahme toto predlženie lehoty. Ďakujem, pán predseda Regulácia finančných trhov to je niečo, na čom sa zhodnú asi všetci európsky občania, ktorí boli tak svetkami ako aj obeťami jednotlivých kríz, tej v roku 2008, ktorá ukázala, aké miesto zaujali niektoré veľmi komplexné finančné nástroje pri našich ekonomikách. Ja som za odklad, ale chcem zdôrazniť jeden bod. Tento odklad to nemôže byť biankošek pre komisiu, tak aby na neskôr odložila alebo sa úplne zriekla veľmi potrebných opatrení. E, myslím na škandál ohľadne špekulácií so surovinami so surovinami, komoditami a potravinami. A ešte jedna vec, nemôžeme zatvoriť jedny dvere, aby sme otvorili lepšie druhé. A preto my ako socialisti a demokrati sa obávame hlavne e, zaslepenej liberalizácie e, pri sekuritizácii napríklad, tak ako sa to navrhuje v kontexte únie kapitálových trhov, takže buďme obozretní, ale inak sa to uberá správnym smerom. Ďakujem. Teraz e, um, prvý v rámci každý pán Delano. Pán predseda, ochraňovať spotrebiteľov, investorov, občanov, obnoviť dôveru, bojovať proti akejkoľvek špekulácii, e, zaručiť transparentnosť finančných trhov, to sú e, ciele, ktoré by sme mali čo najrychlejšie dosiahnuť. Kríza z roku 2018 mala lepšie poučiť o rizikách spojených s týmito trhmi, pretože to má zlý dopad na reálnu ekonomiku, pretože peniaze sa tam hýbu. E, e, rýchlosťou svetla, bez akéhokoľvek prepojenia s reálnou ekonomikou, ako to môže Európa dopustiť. Treba sa spamätať a mať účinnú legislatívu, ktorá by bojovala proti e, špekulácii, obnovila dôveru obč- občanov. Hovorí sa, že diabol sa skrýva v detailoch a preto myslím, že teraz ide o to doladiť tie detaily a dúfajme, že za- zatiaľ nepríde k ďalšej kríze. Pán Marias. Grazie, signor presidente η τιμολόγηση των χρηματοδοτικών μέσων... Ďakujem, pán predseda. Keď náš úspech bude závisieť od toho, aký dobrý bude systém výkazníctva. A myslím, že ESMA, teda orgán pre trhy s papiermi a národné orgány budú musieť e, zaviesť systém referenčných údajov vďaka ktorému bude ľahšie zabezpečiť, že ústredný orgán a národné orgány budú môcť plodne spolupracovať. Musíme zabrániť zneužívaniu trhu a myslím, že tu máme pravidlá pre povodovanie finančných spoločností Teraz je jasné, že spôsoby, ako zvierať tieto údaje z výkazníctva ešte nie sú zavedené a dúfajme, že budúci rok to bude možné. Ďakujem, pán predseda. Je jasné, že v dôsledku povahy finančných trhov je s tým spojené veľké riziko. No, keď nastáva manipulácia trhov, e, ktorá postihuje investície, tak je dôležité, aby e, za to e, bola trestná zodpovednosť. A čo sa týka výkazníctva a zberu údajov, musíme zabezpečiť, že tento systém bude zavedený. Samozrejme, banky sú veľké ustanovizne a dokážu sa postaviť proti národným vládam a e, pamätáme si na vládu Semitisa v Grécku, keď e, vznikali e, falošné očakávania, čo otvorilo priestor e, vzniku bublin a e, verím, že e, orgán pre trh s cenými papiermi ESMA bude schopný určiť prísne pravidla pre transparentnosť a tiež bude mať k dispozícii sankcie a postihy, aby zabezpečili, že keď dojde k zavazajúcim informáciám, že tieto budú potrestané a to, aby sa ochránili súkromné investície. Uh, Pán predseda, ďakujem na začiatok mi dovolte povedať e, základnú vec o princípoch dobrej regulácie a to je, aby sa určili reálne lehoty, aby sa dodržali. A ja nenavidím, keď sa neplňa lehoty a veľmi jasne som si vypočul názory, ktoré boli vyjadrené a som veľmi vďačný za podporu v tejto príležitosti, kde argument zdravého rozumu preto, aby sme poskytli to predloženie lehoty, aby sme zabezpečili, že tento veľmi e, komplexný legislatívny nástroj bude e, vhodné správne prijať, e, tak to je správne, ale myslím si, že treba zabezpečiť, že dodržíme tie lehody, čo si určíme, aby boli realistické, keď ich potrebujeme a potom aj plniť. A čo sa týka špecifik, tak my e, sme väčšinou z e, to opatrenie na úrovni 2 prijali v júni a ešte sme e, prijali aj tie RTS a ich zvyšok príjmeme tento mesiac a v zopár oblastiach musíme ešte opäť požiadať aby posúdili svoje návrhy a to, aby zohľadnili viacero obav, ktoré vyjadril parlament a Opäť vyžadujeme na prehodnotenie požiadaviek transparentnosti eh, pre trhy s eh, dlhopismi a derivátmi a k tej dôležitej téme eh, limitov alebo obmedzení pozícií čo viacerí povedali, čo týka derivátov poľnohospodárských výrobkov. My chceme, aby tie limity pozície boli citlivejšie aj pre veľmi likvidné trhy, aj pre menej likvidné trhy. E, chápem, že e, niektorí chcú obmedziť e, nadmernú nestabilitu a špekulácie prostredníctvom režimu limitov pozícií. Ako viete, SMA nám odpovedala revidovaným návrhom, kde zohľadila naše myšlienky, aby ten režim limitov bol viac prispôsobený druhu konkrétnej komodity. A my sme za to vďační a teraz ide o to, aby sme ohodnotili ich návrh a vybilancovali, ako tento e, režim e, rieši e, prílišnú nestálosť toho režimu a zabezpečil likviditu na týchto troch. Čiže čo týka nefinančných trhov, my chceme zabezpečiť, že rozsah tých pravidel je vhodný a že nebude platiť pre tých, ktorí používajú zodpovedne finančné trhy na zabezpečenie svojho rizika, alebo tam, kde riziko, finančné riziko voči podnikom je malé voči ich hlavným podnikateľským činnostiam systém. Čo sa týka plnenia opatrení na úrovni 2, ja som odhodlaný to urobiť čo najskôr. A áno, ja úplne akceptujem, že e, my nechceme biankošek a tiež sa postaram o to, aby moji e, kolegovia e, plne informovali vyjednávací tým o pokroku, ktorý dosahujeme. Ďakujem, pán komisár. Teraz má spravodajca Ferber slova. Ďakujem pekne, pán predseda, komisár, kolegyne, kolegovia. Najprv sa chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na debate. Chcem len pár bodov vyjasniť. Po prvé, ja ako e, spravodajca by som nikdy nesúhlasil s predlžením lehoty, keby to e, nebol e, priemysel, ktorý o to požiada. A keď hovoríme, že my um, len sledujeme záujmy priemyslu, tak uh, klame, uh, pretože uh, my musíme sa postarať o to, aby ESMA zabezpečila predpoklady a technické požiadavky na to, aby národné orgány mohli plniť svoje úlohy. Po druhé, v tých dvoch správach, o ktorých teraz budeme hlasovať, nejde o tému limitov pozícií, pri eh, ozajstných eh, termínových obchodoch. Eh, to je regulačný technický štandard, kde ešte prebieha diskusia. Lord Taylor to práve vyjadril. A my ako parlament sme tu jasne popísali na šest stanovisko a teraz ja čakáme na komisiu, aby naplnila tieto požiadavky, ale to nie je predmet terajšieho hlasovania. A po tretie, v tých bodoch, eh, ktoré sme vyjadrili, sme eh, ne eh, zapracovali žiadny z tých bodov, pretože to žiadal priemysel, ale preto, že za posledné dva roky s tenými spravodajcami sme každý mesiac spolu zasadali s ESMou a komisiou a diskutovali o tom, ako možno vyriešiť jednotlivé problémy. A Tie body, kde um, ehm, podali sme komisia, že to e, nie um, ehm, možno riešiť, pretože um, nemáme k tomu smernicu, tak e, tie body uh, sme uh, vyjadrili. A ešte posledný bod uh, v rámci smernice uh, Prospek. uh, tu sa ako komisia navrhla uh, zmeniť uh, MIFID a, a tým pádom, keď sme to urobili v rámci MIFID, musíme to e, robiť e, v tej smernici o e, prospekte. To, preto ja odmietam to, čo nám podsúvajú, že len tu plníme zaujímavý priemyslu, tak to je nesprávne, keď niečo také tvrdia. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí konstruktívne spolupracovali a dávame to odvahu do budúcnosti. Grazie, onorevole Ferber. Ďakujem pekne pánovi Ferberovi a ďakujem všetkým kolegom